Good morning, friends. We'll start because... Uh... Dobrý deň, kolegovia, začneme, pretože máme naozaj bohatý program. Máme toho veľa. K dispozícii sú všetky jazyky okrem finštiny, malčiny, chorvačtiny a jurštiny. Taktiež by som vám chcela eh, povedať, že je tu skupina 16 návštevníkov, alebo teda respektíve ešte prídu Pozvala ich pani Moran Šatie. Budú tu hodinu, hodinu a pol. Čiže na začiatku našej schôdze. No a ďalej potom pani Sander po, Sonde pozvala 20 návštevníkov od 9. na 9. Na popoludní sa zasadnutia nášho výboru zúčastní 9 ľudí, pozvali ich pán Jarek a oni prídu o 15.30. Čiže toľko na úvod. Môžeme sa pustiť do ďalšieho bodu programu. Debriefing e, výboru EMPL na zasnutí ILO v Ženeve, Judas Steinhug Aha, takže tento bod posunieme, pretože ako vidíte, predseda výboru tu nie je a on bol vedúcim delegácie. Chcem vám tiež pripomenúť, že predseda výboru bude ponúkať koktail 7. decembra, organizovať koktail po zasadnutí výboru. Bude to v Brasery v, na treťom poschodí v budove Jan. Bude to začínať o 18.30. Pozvaní budú zástupcovia mimovládok, agentúr, Európskej komisie a rady. OK. Uh, that means that we start... Uh... Takže môžeme sa pustiť do bodu číslo 3. Je to správa o Eurese, Európskej sieti služieb zamestnanosti. Ako dobre viete, spravodajcom je pán Becker. A dosiahol naozaj veľmi uspokojivé výsledky, takže dám slovo pánu Beckerovi, aby nám stručne zhrnul priebeh Ďakujem, pani predsednička. Rád by som sa vyjadril v takej pozícii, aké som sa tu ešte nemal možnosť vyjadriť. V minulosti som nemal možnosť zažiť takú vynikajúcu spoluprácu a preto je to pre náš výbor veľmi úspešný deň, že totiž E, že tu bol vynikajúci projekt, to poviem hneď na úvod, komisie, novo vytvorená e, platforma pre EURES. No už tak to bol začiatok, na ktorom sme začali pracovať. Cieľ e, bol veľmi jasný, dostať sa na novú úroveň a tie návrhy komisie, do toho návrhu komisie mhm. zapracovať tie návrhy, ktoré my tu e, vo výbore EMPL sme dohodli e, veľkou väčšinou prijali. Chcem poďakovať všetkým kolegom, spolupracovníkom, tieňovým spravodajcom, poradcom v duchu e, dobrej spolupráce s radou a s podporou komisie sme mali dobrý rokovací výsledok. Nož, výsledky z nášho pohľadu možno popísať asi tak, že zodpovedajú tomu, čo sme si boli predsavzali. Potenciál pracovných síl v e, Európe chceme e, pozdvihnúť, chceme zväčšiť aj e, mobilitu, aby sme naozaj prispeli k, poz, k pozdvihnutiu regiónov. Ťažiskové body z pohľadu výboru, mnohí to asi viete, asi som to už viackrát e, demonstroval, boli úlohy sociálneho partnerstva. Tomu pripisujeme veľký význam vzhľadom na to, že, že kvalita v minulosti už bola e, vynikajúca. Ďalší e, ťažiskový bod bol štruktúra Euresu eh, a jej poňatie v takej forme, aby sme tu mali veľmi kompetentné a profesionálne výkony, a to menovite zo strany európskych koordinačných eh, inštancií cez eh, národné koordinačné, aj cez členov, ako aj spolu s kolegami, teda s tými pracovníkmi, ktorí si môžu byť istí, že je tu veľmi dobré, dobré, dobré e, zapojenie. Podobne potom sme kládli veľký dôraz na kvalitu cezhraničného partnerstva, e, partnerstva cezhraničné, ktoré sa tu etablovali. E, nachádzajú tu veľmi konkrétne odzrkadlenie a myslím si, že môžeme tu s, e, radostne konštatovať, že Európsky parlament e, si dostal svoje zodpovednosti, že totiž v tomto výbore podal tie e, výkony, ktoré boli potrebné na to, aby tento vynikajúci projekt Európskej komisie zo strany členských krajín bol e, dotiahnutý do úspechu. Je to asi dobrý okamžik, keď e, menovite uvediem ako tých, ktorým by som chcel poďakovať. Pre, pani Luskov ako predsednička, ktorá výborne vo vynikajúcej forme eh, viedla trialógy. Za to chcem veľmi eh, poďakovať. Eh, ďalej chcem pridať slova vďaky Barbere zo sekretariátu. Ona samozrejme tiež s obrovskou skúsenosťou prispela Všetko to musím povedať, ale skrátim to tým, že to zrýchlim. Takisto právna služba nám výborne pomohla. A tiež potom o, moja poradkyňa Elina, ktorá má minovite dnes aj narodeniny. Verím, že to asi nie je náhoda, že práve dnes e, môžeme uzavrieť tento návrh. Rozhodujúce pre moje moje, moju pozíciu práce bol ten duch, v ktorom sme pracovali spolu s tieňovými spravodajcami. Valentína, Jana Žitňanská za EKR a e, Karolína Martina Dlabajová za GUE Kaloma, Paloma López Guerrero, Karola Anet a e, zeleným. Ďalší poradcovia. Vy všetci Vy ste všetci prispeli svojim dielom a preto je na záver teraz veľmi dôležité a na čase eh, vyzvihnúť kvalitu eh, partnerov v týchto rokovaniach. Eh, Jacques Brozius a Emmanuel Matie a Delfín Šlím z Rady. Vy ste vytvorili vynikajúcu atmosféru. Takisto som si dnes dal luxemburskú kravatu, pretože i sekretariát odvedol vynikajúcu prácu. A ešte v neposlednej miere komisia, Detlef Eckert, Jackie Moran a ďalší a ich tým. A teraz končím. Ďakujem ešte raz a dúfam, že tento úspech e, budeme môcť si aj príslušným spôsobom vychutnať. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Becker, bolo to veľmi zaujímavé a radostné tento proces. Dosiahli sme výsledok, o ktorom budeme čoskoro hlasovať. Taktiež sme boli úspešní, pokiaľ ide o číslo 4 na programe, ktorý sa týka zriadenia Európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odradzania od nelegálnej práce. Dám slovo spravodajcovi, pánu Pijinskému, ten nám povie, ako to prebiehalo, aký je výsledok. Máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. S radosťou potvrdzujem, čo ste povedali. Boli sme úspešní, podarilo sa nám dosiahnuť e, dohodu, pokiaľ ide o vytvorenie Európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce. Pracovali sme na tom už od apríla minulého roka. Komisia vtedy prišla s návrhom. 7. mája tento výbor odhlasoval naše stanovisko. A taktiež sa zostavil rokovací tým, ktorému ste predsedali vy, pani predsedajúca. A potom sme vstúpili do deviatich kôl trialogov najprv s lotišským predsedníctvom, potom s luxemburským predsedníctvom. 11. novembra sme ukončili proces trialógu a 20. novembra sme sa dozvedeli, že Koreper akceptoval náš výsledok. Nechcem menovať jednotlivé prvky, ktoré charakterizujú túto platformu. Avšak rád by som hovoril o produkte, ktorý má táto platforma prinášať a to sú závery. Závery, ktoré hovoria, ako bojovať či odrádzať od nelegálnej e, práce, ale aj ako z nelegálnej práce robiť prácu e, legálnu. A zameriavam sa na tieto závery, pretože sa domnievam, že to poukazuje na naozaj záverečný konštruktívny kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť medzi tým, čo boli pôvodne dva rôzne štartovacie body. Ako aj vy, aj kolegovia viete, Niektoré členské štáty a niektoré politické skupiny neustále pochybovali o tom, či existuje potreba vytvoriť takúto platformu. Domnievali sa, že toto je na pleciach členských štátov. Na druhej strane tu bol veľmi silný pocit, že existuje potreba vytvorenia takejto platformy. No a to, čo sa nám nakoniec podarilo dosiahnuť, je podľa mňa naozaj funkčný, veľmi funkčný formát kde existuje rozumné zastúpenie členských štátov. V tej platforme sú potom tiež štyria sociálni partnery, ktorí boli rovnako zaangažovaní do rokovania a diskusí. A potom je tu dosť veľa mm, pozorovateľov, ktorí môžu prispievať. Myslím si, že sa nám vďaka takémuto prístupu podarilo vyriešiť obavy kolegov, ktorí mali, e, ktorí neboli si istí. A potom sme vyriešili obavy aj tých členských štátov, ktoré sa obávali, že niekto bude zasahovať do vnútroštátnych práv pomoci. Taktiež sa nám zároveň podarilo nastaviť formát, ktorý podľa mňa môže naozaj veľmi efektívne riešiť širokú škálu núdzových a bolestných problémov. Na úvod by sme sa mali zamerať na samotnú definíciu nelegálnej práce, pretože sme sa zhodli, že štandardná definícia z konca 90. rokov už nie je dostatočná, nie je funkčná. na no tie plánované aktivity predstavujú naozaj veľkú mieru možnosti, ako si vymeniať informácie o verejné postupy, ako sa dopracovať k zdieľaným spoločným myšlienkám a procesu, vďaka ktorému sa naozaj najlepšie bude riešiť e, oblasť prevencie odradzania od nelegálnej práce. Pani predsedajúca, chcel by som sa pripojiť k pánu Bekerovi v tom, že by som sa chcel naozaj veľmi úprimne poďakovať ako aj kolegom v rokovacom týme, kolegom z našej politickej skupiny, ktorí sa naozaj veľmi priamo angažovali, buď sami osobne alebo prostredníctvom asistentov. Chcem sa poďakovať sekretariátu, vedľa vás sedí kolega Mojra, ktorý tam, či ktorá tam, pardon, bola. S ňou sme naozaj intenzívne spolupracovali na zhrnutiach a návrhoch. A tak ako aj pán Becker, musím povedať, že Jan Kunc zo sekretariátu bol naozaj e, úžasnou pomocou a všetky ostatné služby, ktoré kolega zmienoval, právna služba a tak ďalej. Taktiež musím spomenúť veľmi konštruktívnu spoluprácu s luxemburským predsedníctvom. Treba povedať, že toto predsedníctvo e, si, túto, si sociálny program za, za, ustanovilo ako prioritu. No a v rámci trialógu bolo naozaj veľmi konštruktívne, pokúšali sa kolegovia nájsť naozaj e, konštruktívne riešenia. Preto sa pani ministerka, pardon, predsednička doznievam, že máme finálnu dohodu, ktorá je potrebná, ktorá je funkčná a ktorá môže reálne prispieť k riešeniu veľmi zásadných problémov, ktorým čelí pracovný trh Európskej únie. Toľko by som chcel povedať na záver a ďakujem vám za pozornosť. Thank you, Mr. Pirinsky. Uh... Ďakujem, pán Pirinsky. Má niekto otázky na pána Bekra či Pirinského? Pokiaľ áno, Môžete ich teraz položiť. Máme ešte 4 minúty, e, kým začne hlasovanie. Yes, Laura Asia. Grazie, presidente. pani Laura Aďa. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem v prvom rade zablahoželať kolegovi Bekrovi, pretože sa mu podarilo odviezť naozaj vynikajúci kus práce a taktiež dal všetkým príležitosť tejto práce sa zúčastniť. Keď tento dokument získa svoju finálnu podobu, Zaujíma ako budeme môcť možno čo najviac rozšíriť povedomie medzi tými ľuďmi, ktorí by e, túto platformu mohli používať. My si uvedomujeme, že veľkým obmedzením Euresu je to, že nie, sa nedostatočne využíva, pretože miera informovanosti nie je dostatočná. Včera som hovorila so študentami z univerzity v Perugii, pýtala som sa ich, či poznajú túto platformu a oni ju nepoznali. Takže čo môžeme robiť preto, aby sme mohli tieto informácie čo najviac šíriť. Je to naozaj veľmi dôležitý, užitočný nástroj, pokiaľ bude známy, pretože pokiaľ eh, ho ľudia poznať nebudú, tak nebude mať veľký význam. We'll have to vote in two minutes, but... Za dve hodiny začína hlasovanie, ale môžete sa veľmi stručne vyjadriť, nech sa páči. Eh, nada, solamente brevemente para agradecerle el trabajo. Ja len stručne. Chcem sa poďakovať kolegovi Bekrovi za odvedenú prácu a tiež za to, že nám ukazoval smer, najmä pokiaľ ide o EURES a chcem sa poďakovať aj všetkým ostatným tieňovým spravodajcom, personálu, technickým spolupracovníkom, pretože všetci ukázali, že pokiaľ je to potrebné, dokážeme synergicky pracovať. Ďakujem, pán Martin. Oui, très rapide. Naozaj stručne. Pani predsedajúca, chcem sa vám poďakovať aj všetkým kolegom a poprosi, No, mrzí ma, že sme neboli súčasťou týchto, sku- týchto dvoch dokumentov, aj keď sme v skupine e, členmi už vyše 6 mesiacov. Well, you could have, have a point. Pán Martin, mohli ste niekoho vymenovať do skupiny. Nikoho ste nevymenovali a preto ste nezískali tie informácie. To nie je pravda. Nemáme e, čas sa o tom teraz hádať. E, rečníci sa prekrikujú. Please, madam, you ask for the floor. Madam, hlasili ste sa o slovo? Ďakujem za slovo. Ja tu dnes zastupujem kolegu. A, tak ďakujem, že ste mi umožnili položiť otázku. Zas na detaily, ktoré mal k dispozícii rozpočet na e, požiadavku o pracovné miesta v Portlante predstavujú 2,1 milión eur a niekoľko tisíc e, eur za preplatenie nejakých 10 dní. Máme nejaké presné informácie o tom, čo bude umožnené a budeme taktiež vidieť audit. Budeme vedieť, ako sa tieto peniaze minajú, aby sme videli, že sú minuté e, riadne a efektívne. Ďakujem. Uh, odporúčam vám, aby ste sa spojili s tieňovým závoda, spravodajcom z vašej politickej skupiny a ten vás bude informovať, pán Kasa. Pani predsedkynia, len taký drobný bod, neviem, ale musíme rešpektovať predsedu a za žiadnych okolností by sme vám nemali hovoriť, že je to klamstvo. Trošku rešpektu. Možno je to nedorozumenie, ale mali by sme byť veľmi obozretní, akým spôsobom k vám a k ďalším predsedom budeme pristupovať. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Kasa. Takže teraz je na čase hlasovať. Takže máte hlasovacie lístky a máte ich pripravené. Zdá sa, že ste pripravení. Máte hlasovacie lístky pripravené a hlasujeme o kompromisnom texte prijatom Koreperom o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady o v riadení Európskej platformy na zlepšenie spolupráce e, pri prevencii e, ilegálnej a odrádzania ilegál, od nelegálnej práce, takže otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. EPP, is one too much. EPP má o jeden hlas naviac. Still one too many on the EP. Ešte stále o jeden, viac, eh, o jeden hlas viac na strane EPP. Yeah. 45. 45 za, 2 proti. Takže je to prijaté. Takže teraz prejdeme k záverečnému hlasovaniu o EURES, Európsky parlament a Rada o sieti v e, službách pre zamestnanosť. Otváram hlasovanie. Is... Teraz, je, teraz uzatváram hlasovanie. 44 za a 3 sú proti, 3 hlasy proti. Ďakujem. A je to prijaté potlesk pre pána Pirinského. Okay. Takže teraz môžeme pokračovať mobilizácia EGF, e, Computer Programming Fínsko. Otváram hlasovanie. And the vote is... Uzatváram hlasovanie. 42. ku 5. Ďalší bod. PV a International Írsko. Otváram hlasovanie. And, uh... Uzatváram hlasovanie. 42. 42 ku 5. bod 6 politiky zručnosti na boj proti nezamestnanosti mládeže. Compromise E, those in Kompromis E za, proti, zdržali sa prijatý. Kult 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. 63 za, proti, zdržali sa, kto je zvihnite ruky, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Bod 64, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 65 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis F, za, proti, zdržali sa, prijatý 72, uh, odsek 2, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis G, za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Uh, page Teraz až na 5. strane kult 18, uh, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 28 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kult 29 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 88, odsek 3, za, proti, prijíma sa. Odsek 3, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Odsek 3, 90 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis H za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Pozmenujúci návrh 98 a 99 spoločne za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 4, 101 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 102 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Odsek 5, 103 a 104 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 105 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 106 za, proti, zdržal sa niekto. To si preveríme. 106 preveríme. Končím hlasovanie. 21 a 4 sú zamietnuté, teraz kult 30, e, odsek 5 e, nový, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kult 17, za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 107 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Kompromis I za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kult 15 na 8. strane, nie. 120. 6a za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 122, odsek 6, za, proti, zdrželi sa, zamieta sa. Kompromis e, G, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 130 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kompromis K za, proti, zdržali sa, príjma sa. na 11. strane za, proti, zdržal sa, niekto príjima sa. Kult 34 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 39 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Sto za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 141 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis L za, proti, zdržali sa, príjma sa. 146 a 147 spoločne za, proti, zdržali sa, príjme sa. 148 za, proti, zdržali sa, príjme sa. 149 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 150 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis M za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis T na 13. strane za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kult 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 159 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 160 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 161 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 162 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis N za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 170 spolu s 171 za, proti zdržali sa, príjima sa. Kult 11 za, proti zdržali sa, príjima sa. 172 za, proti zdržali sa. To si musíme preveriť. 172 si overíme. Končím hlasovanie. prospech prijíma sa. Kompromis O za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 179 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kult 9 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 182 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Dvestotridsaťšesť za, takto ste za 236? Vypadáva 33, takže hlasujeme o 236. Šestke. Ešte raz, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 183 za, proti držal sa niekto, zamieta sa. 184 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 185 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 186 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kult 4 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 187 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. kult 13 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kult 41 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis P za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis R za, proti, zdržali sa, príjima sa. Sto za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 195 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 196 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis S za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kult 10 za, proti, zdržali sa, príjima sa. Kult 23 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 205 a 206 spoločne za, proti, zdržali sa, príjima sa. 207 s ústnou pozmeňujúcou poznámkou za, proti, zdržali sa. To si preveríme. 207. Samozrejme s ústnou pozmeňujúcou poznámkou. Končím hlasovanie. 29 proti, 25 za. Zamieta sa a to znamená, že prejdeme teraz 208 za, proti, zdržali sa, príjma sa. Kult 22 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 218 za. Abstentions carried. 219, those in favor, those against, abstentions uh, rejected. Culture 7, those in favor, those against, abstentions carried. Uh, Slovenská kabína sa ospravedlňuje, ale z dôvodov mimo našej kontroly musíme skončiť tlmočenie v tomto výbore.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 and it's Madam uh, uh, uh Kozlowska-Rajevic, uh, who is the rapporteur. And uh, if we can have some sort of order in here, uh, we want to listen to the rapporteur, and I will now give her the floor. The floor is yours. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, mówimy o opinii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 como en la Directiva de Trabajadores Desplazados o el abuso de la figura del falso autónomo, y queremos que estos temas deben resaltarse en la opinión. Gracias. Thank you. Uh, Jean Lambert from the Greens. Uh, um, thank you, President, and thank you also to the, the rapporteur. Again, there are a number of points that we would certainly agree with in the um, opinion in front of us